Prosím, zaujmite všetci svoje miesta. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et nous... Poprosím, poprosím, zasadnite, zasadnite už, potrebujeme začať hlasovať. Začneme menovite prvým hlasovaním. Menovite k správe Stojanov. Iba jedno hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ďalej potom hlasovania, eh, hlasovanie správy Patrao Neves. Hlasujeme elektronicky, prosím teraz. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Nous passons au rapport Sager. Ďalej správa e, Sayer. Hlasujeme nominálne, prosím teraz. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz druhá správa. E, Sajer. Opätovne a hlasujeme nominálne. Teraz, prosím. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tretia správa Sajer. Opätovne nominálne hlasovanie. Hlasujme.